¿no? Dobré ráno, vitajte. Vitajte, začneme. Začneme citlivou vecou, ktorá nás zaujíma. Je to európsky zatýkač. A dovolte, aby som na začiatok začal s oznámeniami a povedal vám, že včera sme riešili e, rozhodnutie Rady o automatickej výmene dat údajov z UK. Potom sme mali tieňové e, stretnutie s tieňovými e, lehota na, spravodaj, na pozmenujúce bola do rána. Teraz sme dostali e, ešte ale dva z EPP pozmenujúce. A nemáme zatiaľ všetky vysvetlenia, o ktoré sme e, očakávali od komisia rady a nedokázala nám, nám povedať, kedy to, by to účinne nastalo, ani nevedeli povedať, aké členské štáty by mali z toho osoch. Ešte v roku 20 do konca prechodného obdobia ani rada, ani komisia neo, neprezentovali záruky a podmienky 31. E, decembra Máme ďalej e, takú situáciu, že tu nemáme dohodu z UK, ktorá by riešila túto oblasť. Takže budem žiadať ešte ďalšie informácie rady a rozhodol som sa, že odložíme to hlasovanie, aby sme mohli zohľadniť nové informácie. Budem informovať tieňových spravodajcov hneď, ako budeme mať ďalšie e, informácie. A E, to bolo len na dovysvetľovanie včerajšej situácie a začneme dneska s bodom 8. To je implementácia európskeho zatýkača a postupy vydania medzi členskými štátmi. Spravodajcom je Javier Cacach Lechos. Začneme E, najprv určitými pokynmi k výmene názorov. Ako viete, európsky zatýkač je veľkým nástrojom v trestnom práve. Je to veľký úspech. Je masívne implementovaný, ale vidíme aj určité nedostatky, právne otázky v oblasti trestného práva a najmä vidíme aj nejaké údajné problémy v oblasti väzenských podmienok a tak definícií súdnej autority, rôzny prístup právnikov, rôzne chápanie nezávislosti prokurátora a podobne. Preto sme sa rozhodli, že to ne, dôsledne preskúmame, aká je situácia s implementáciou európskeho zatýkača, aby sme mohli prípadne navrhnúť revíziu ako dôsledok tejto debaty, ako výsledok tejto debaty. Takže dnes tu máme troch expertov, ktorí nás budú informovať o tom, aká je situácia. Je to doktor Vautofan Balegoj, Balechoj, politický analytik z útvaru Európskej pridanej hotony, pani Jessica Beneder z eh, DG Spravodlivosť a pán Francisco Jiménez Villarejo, e, člen e, týmu e, nástrojov súdnej spolupráce Eurojustu a zástupca Španielska v Eurojuste. Každý z nich bude mať okolo 12 minút na svoju prezentáciu, aby sme mali dostatočný priestor na diskusiu otázky a odpovede spravodajcu, tieňových spravodajcov a ďalších poslancov, ale v prvom rade si myslím, že by sme si mali vypočuť našeho spravodajcu, pana, e, pana Lechosa. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcel povedať, že ďakujem tým, ktorí sa dnes dostavili do tohto výboru taktiež zástupkyni komisie, aj Eurojustu a zástupcovi e, pardon, parlamentného výskumného oddelenia. Skutočne sú vedli skvelú prácu. Táto práca bude naďalej pokračovať. Ja som mal príležitosť sa poprvýkrát stretnúť s tenevými spravodajcami k tejto správe a veľmi zaujímavo sme sa porozprávali, vymenili sme si názory. Myslím si, že je jasné, že stanoviska nie vždy sa zhodujú. Myslím si, že je tu spoločná pôda, ktorú by sme mohli označiť a v ktorých oblastiach teda je možnosť e, zlepšiť rámec a je to vhodné ubehlo 18 rokov od tej doby, čo to rámcové rozhodnutie bolo e, odsúhlasené, 16 rokov to, kedy vstúpilo do platnosti. No a myslím si, že tento čas nám umožňuje dostatočné informácie, aby sme sa mohli zamyslieť nad situáciou. No a zároveň nám to umožňuje vyhodnotiť, čo pred skoro 20 rokmi znamenalo E, zavedenie tohto nástroja trestnoprávnej spolupráce ktorá vychádza zo vzájomného uznávania. Toto je prierezový pojem v Únii, no ale vieme, že pokiaľ nie je dôvera, tak nie je ani vzájomné uznávanie. A preto si myslím, že by sme mali na úvod našich diskusí sa zamyslieť nad tým, že dôvera je skutočne e, základným kameňom e, celej tejto právnej architektúry, ktorá nám umožňuje sa posunúť smerom k únii, e, k bezpečnostnej únii, a k vytvoreniu účinného a solidnejšieho priestoru pre slobodu v Európskej únii. A ja si myslím skutočne, že e, na tom rámcom rozhodnutí nie je nič v podstate nejaké defektné. My máme mm, skutočne štruktúrálnu podporu v tomto nástroji, no ale od jeho uplatňovania, alebo začiatku jeho uplatňovania e, došlo k mm, udalostiam, no a tým sa zaoberáme v našej správe. Pán predseda na úvod už o niektorých týchto veciach hovoril, no a je zrejme, že hovoríme o otázkach ako napríklad e, dvojité obvinenie, e, vykladanie a uplatňovanie e, rôznych dôvodov odmietnutia zatýkacieho príkazu, potom ďalej vzťahy medzi rôznymi súdmi, vzhľadom teda na otázku dôvery, ďalej dopad na základné práva, rôznorodosť eh, rôznych právnych legislatív v rôznych členských štátoch únie a taktiež možnosť aktualizácie zoznamu trestných činov, pri ktorých nie je treba kontrolovať princíp dvojitého obvinenia alebo vzťahy medzi zatýkacím príkazom a ďalšími nástrojmi trestnoprávnej spolupráce, ktoré prišli po zavedení zatýkacieho príkazu a ktoré sú k dispozícii e, justičným orgánom a poskytujú im širšie a flexibilnejšie a spektrum, ktorým sa dá lepšie prispôsobiť každému konkrétnemu prípadu, keď sa stanovujú podmienky spolupráce. Európsky zatýkací príkaz predpokladá rôznorodosť právnych poriadkov. My sme si vedomi toho, že väčšia harmonizácia by všetko uľahčila, no ale rámcové rozhodnutie o zatýkacom príkaze dobre fungovalo a aj napriek e, rozdielom našich právnych poriadkoch. No a preto máme skutočne veľa skúseností s implementáciou e, zatýkacieho príkazu a je treba sa teraz zamyslieť vzhľadom na nové výzvy, ktoré prináša boj proti trestnej činnosti. Sú to výzvy, ktoré e, vyplývajú z e, cezhraničného uplatňovania, taktiež e, z vývoja konkrétnej trestnej činnosti. Musíme sa pozrieť na definície nových trestných činov. Mali by sme sa snažiť o rozumný postup harmonizácie legislatívy. Mali by sme, alebo musíme, E, si taktiež ceniť a vziať do úvahy skutočne dôležitú e, judikatúru Európskeho súdneho dvora, ktorý veľmi prispel k, e, uplatne, k konfigurácii a k praktickej implementácii Európskeho týkacieho príkazu. No a taktiež je treba sa pozrieť na situáciu z pohľadu obetí, obetí trestných činov, pretože ich práva nesmieme ignorovať, keďže v mnohých prípadoch vzhľadom na nové formy trestnej činnosti, rešpektovanie práv obetí do veľkej miery závisí od toho, že musí existovať riadny nástroj trestnoprávnej spolupráce. No ja si myslím, že všetky tieto otázky nám poskytujú veľmi široké spektrum um, diskusie a môžeme sa do veľkej miery zhodnúť. Ja budem v tomto zmysle pracovať na mojej správe, ktorej návrh by som chcel v apríli predstaviť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Cezar Lechos za vašu prezentáciu. A teraz priamo prejdeme e, ďalej, aby sme mali čo najviac času na diskusiu, ktorá je predmetom tejto našej štvrtočnejšej schôdze. Takže pôjdeme k jednotlivým panelistom, jeden po druhom. Začneme prvé kolo na posledných 12, za ďalších 12 minút si vypočujeme svedectvo pána Vautera van Balechoja, ktorý je politickým analytikom Európskej jednotky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem aj za túto príležitosť informovať o súčasnom stave v danej problematike. Pre mňa je to osobitná zvláštny pocit, že som tu. Pred 18 rokmi totiž, keď som začínal v Hagu svoju akademickú kar- kariéru, obrátil sa na nás holandský sudca, ktorý povedal, ja chcem písať o tomto zvláštnom nástroji, ktorý vydáva EÚ. A povedal, EÚ je niečo, čo poznám len z oblasti polnospodárstva, ale nie v súdnej spolupráci. Začali sme s nimi spolupracovať a výsledkom bola príručka k európskemu zatýkaču, výskumný projekt o e, implementácii a moje osobné PHD. To všetko sa týkalo európskeho zatýkača. Dnes nakoniec som tu v tejto istej problematike, takže som veľmi rád, že tu môžem byť a že môžem hovoriť na túto tému. Takže poprosím o prvý obrázok. Dnes tu uvediem túto analýzu, ktorej som spoluautorom s Ivanom Kindlou. A ako už spravodajca povedal, je to postupný projekt, je to prvý rámec analýzy a pr- niekoľko predbežných zistení. Takže v apríli budeme mať potom už konečnú štúdiu, plnohodnotnú štúdiu so všetkým, čo sa týka implementácie. A je tam toho veľa, môžem povedať. Takže poďme, zostaneme pri tomto obrázku. Vráťme sa, dobre. Áno, európske členské štáty majú e, svoje právo, ktoré sa týka zatýkania aj kontakty na základe medzinárodných dohovorov. Ale pozrite si ľavý červený stĺpec, ktorý ukazuje niektoré problémy, ktoré sme mali s vydávaním. E, poprvé, tieto dojednania boli veľmi pomalé. Niekedy to trvalo až rok, kým došlo k vydaniu jednej osoby z členského štátu do druhého. Po druhé, bolo to veľmi e, pomalé veľa papierovej práce, aby došlo, kým došlo k vydaniu. A vychádzali z koncepcie e, národnej zvrchovanosti. Čo, e, štáty sa medzi sebou dohodli, či vydajú alebo nevydajú osobu, či možno alebo nemožno vydať osobu. Boli tam aj rôzne výnimky, národnostné výnimky, štátna príslušnosť a podobne. Takže napríklad nevydáme vám človeka, lebo a tak ďalej. To je veľmi aktuálne, e, najmä v súvislosti s UK, dvojitá trestnosť a podobne. Proste tá predstava, že musíme porovnávať veci s našim vlastným trestnoprávnym systémom, či sú tieto osoby už nie e, obžalované v našom systéme skôr, než ich vydáme. A potom vláda musí rozhodnúť, či vydá alebo nevydá. To, čo sme videli od Amsterdamskej dohody, je, že chceme vyvodovať priestor slobody a spravodlivosti, jednotný, jeden priestor. Z toho vychádza ten pojem vzájomného uznávania. To v zásade znamená, že musíte vykonať takýto príkaz z iného členského štátu. Teda v zásade, k tomu sa dostanem ešte za chvíľu. To, čo sme videli v prípade európskeho zatýkača, je, že veci sa hýbu oveľa rýchlejšie, než tomu bolo v minulosti. V minulosti trvalo rok jedno vydanie, dneska je to 40 dní, keď osoba nesúhlasí a ešte predtým dojde k vypočutiu tejto osoby v súvislosti s jej vydaním. Štandardné tlačivo európskeho zatýkača, ktoré tu máme, viedlo k veľkému zjednodušeniu vydávacieho konania, ktoré sa dneska volá vydávacie konanie po anglicky surrender a nie extradition. A samozrejme sme sa odklonili od politického rozhodovania k súdny, súdnemu, justičnému rozhodovaniu a tam orgány spolupracujú a rozhodnú, či osobu vydajú alebo nevydajú. Avšak sú tu rôzne problémy ešte stále a tie sa týkajú vzájomného uznávania, ako aj e, konceptu judicial authority, súdnej autority. A tu sa zame- na toto sa zamerám v svojej prezentácii, takže keby sme mohli prejsť na ďalší obrázok. A mám tu tri hlavné výzvy, Teraz je tu takáto krátka publikácia, i keď ich je oveľa viac ale poprvé máme otázku súdnej autority a nezávislosti. Po druhé, vzťah medzi vzájomným uznávaním a vzťah s harmonizáciou hmotného trestného práva a trestného procesu a vzájomné uznanie e, a vzťah k dodržiavaniu ľudsk- základných práv. Už sme počuli, že je to 18 rokov, odkedy e, sa vypracoval text európskeho zatýkača, ale až do decembra súdny dvor pracoval na tom, aby zistil, čo znamená Independent Judicial Authority v kontexte toho, kto môže vydať európsky zatýkač. Nedávno E, vznikla teda otázka, či je švedský prokurátor dostatočne nezávislý, belgický, nemecký a tak ďalej, francúzsky. To sa všetko boli otázky, ktoré sa dostali pred súd a súd v tomto kontexte už konštatoval, že policajní pracovníci a podobné funkcie nie sú a orgány exekutívy nie sú dostatočne nezávislé. V prípade prokurátorov je niekoľko kritérií na určenie nezávislosti. Kolegovia z Eurojustu o tom povedia určite viac o chvíľu. Po druhé, tento parlament mal tiež niekoľko obav v minulosti, ktoré sa týkali proporcionality počta EU, vydaných európskych zatýkačov. A tu išlo o dvojaké obavy. Na jednej strane či sú všetky európske zatýkače, keď by sa mohli legitimne odoslať, e, proporcionálne. V minulosti sme totiž videli aj európske zatýkače pre prípady ako nezaplatený hotelový účet alebo kradba, e, ukradnutie hydiny. A každý takýto zatýkač stojí 25 tisíc 000 E, eur, takže je to plitvanie časom a energie. Mohli by sme sa na to aj tak pozerať. A rovnako, a to je veľmi ťažké, teraz sme v trestnoprávnom konaní a rozdielmi medzi členskými štátmi, keď vidíte, že máte pripravené trestné stíhanie a môžete osobu vyslať, tak členské štáty to rôzne chápu a to vedie aj k tej situácii, kde ľudia žiadali de facto vypočutie a nie súdne pojednávanie. A opäť Európsky parlament v, urobil vydal žiadosť o reformu tohto postupu. Európska komisia reagovala príručkou, v ktorej povedala, áno, môžeme mať niekoľko kritérií, ktoré musíme uplatňovať, než vydávajúci Issuing Authority rozhodne, že je to primerané v tomto prípade vydať európsky zatýkač. Momentálne nemáme dosť údajov na to, aby sme povedali, či tento prístup bol úspešný, ale v druhej etape sa budeme zaoberať aj touto problematikou. Druhá vec, ktorá nás zaujíma, je tiež veľmi relevantná a to sú podozriví musia mať istotu, že budú stať pred nezávislým a nestraným tribunálom. A tu nedávno a írsky súd prišiel s dvomi s otázkami, pokiaľ ide o vydanie do Polska. A za týchto okolností sa súd pýtal, že mám pochybnosti, pokiaľ ide o nezávislosť súdov, čo mám robiť. Odpoveď súdu bola, že dokonca aj keď tá krajina je pod v rámci postupu od článku 7 e, máme e, istotu, že tento človek bude pred nezávislým súdom. Takže v tomto konkrétnom prípade bolo, že po konzultácii medzi sudcami, súdnymi orgánmi a írsky sudca mal dostatok záruk, aby povedal, že Zistili sme, že ten tribunál, kde bude tento človek, je nezávislý a nestranný a preto môžeme túto osobu vyslať, odoslať do Polska. Veľmi nedávne rozhodnutie vo veľmi aktuálnej téme a tá aktuálnosť je aj v tom, že komisia príde veľmi rýchlo s prvou správou o právnom štáte a parlament žiadal práve o takýto širší mechanizmus posúdenia právneho štátu a dodržiavania základných práv. Teraz je tu tá otázka dvojitej trestnosti. A to súvisí s harmonizáciou trestného práva. Vľavo som sa snažil uviesť zásadu vzájomného uznávania a vpravo rozhodnutia, alebo čo to znamená pri európskom trestnom práve, alebo kde to nebolo plne implementované. Takže máme tu 32 kategórií trestných činov, ktoré judikatúra súdneho dvora považuje za dostatočne vážne preto, aby sa vydal európsky zatýkač a aby nastalo vydanie. A v niektorých týchto prípadoch harmonizácia samotných trestných činov na úrovni EÚ je slabá, rámcové rozhodnutie o organizovanom zločine je toho dobrým prípadom. Tu máme vnútroštátne prístupy k organizovanému zločinu a tie zostali e, v harmonizačnom opatrení zachované. Takže čo? Tu na, harmonizujeme alebo dáme len dokopy národné definície. To harmonizácia nie je. Výnimka je článok 4.1 rámcového rozhodnutia o európskom zatýkači. To viedlo k veľkým debatám v akademických kruhoch aj vo štátnej správe Ide tu o mandát e, vykonávajúceho súdneho orgánu, ktorý má porovnať ten trestný čin vo vydávajúcom státe, štáte a ako by ho kvalifikoval e, vykonávajúci štát. Momentálne tá debata prebieha tak ďaleko, že to je nezlučiteľné so zásadou vzájomného uznania, alebo musíme spýtať súdny dvor o ďalšie vysvetlenie, aká úroveň podobnosti trestných činov musí byť medzi vydávajúcim a vykonávajúcim štátom. A táto debata ešte neskončila. Teraz tu je, ak ste počítali, prešli sme cez, už doteraz veľa európskych nástrojov, cez zatýkač a dostávame sa k ďalším. Pridám ešte ďalšie tu je spolupráca v oblasti trestného práva. Keď sa pozrieme na túto spoluprácu, tak vidíme, že sa prijalo mnoho nástrojov z hľadiska výkladu a prekladu, tlmočenia prekladu, prístup právniku, deti, právna pomoc, informácie o trestnom konaní. To všetko sú informácie aj o trestnom zatýkači ale vidíme, že transpozícia a implementácia týchto ustanovení nie je dostatočná. A teraz posledný obrázok. Tu sa vraciame k diskusii, keď sme hovorili o nezávislom a nestrannom tribunáli a tu sú podmienky detencie. Vzájomné uznanie si vyžaduje vzájomnú dôveru a znamená to, že medzinárodné právo napríklad v oblasti zaistenia je primerane implementované, uplatňované členským štátom. Takže ak Európsky súd pre ľudské práva vydá rozhodnutie a členský štát ho nedodržiava napríklad v oblasti zaistenia, tak európsky systém musí na to reagovať. A to urobil súdny dvor, Ariosi prípad a táto judikatúra, ktorá sa tedy vyvinula, teraz sa rieši a úplné e, detaily a ja neviem, koľko metrov treba mať na človeka v cele, kde je viacej odsudených alebo obvinených a tak ďalej. Takže e, tu by som skončil a Myslím, že ste sa snažili zvládnuť čas, ktorý máme tu na k dispozícii, keď hovoríme o európskom zatýkači. Takže, eh, aby sme mali priestor aj pre diskusiu, veľmi ste sa o to snažili. Ďakujem. A druhým panelistom je pani Jeska Beneder z DG Spravodlivosť. Máte slovo, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. E, pán Gia za pozvanie, aby som mohla hovoriť na tomto stretnutí o dôležitom nástroji, a to je európsky začítač. E, my to často nazývame takou vlajkovou loďou spolupráce v trestných veciach. Pán Balechoj už hovoril o celom rade otázok, e, ktoré súvisia so spoluprácou a e, v, roku, v uznesení z roku 2014 e, aj z roku 2017 e, o väzenských podmienkach parlament sa k tomu vyslovila. Komisia veľmi dobre pozná tieto otázky. Musím však počiarknúť, že problémy pri využívaní e, tohto nástroja e, nie sú pravidlom, skôr výnimkom. Je to nástroj, ktorý sa zakladá na vzájomnom uznávaní a podľa nových štatistík e, počet tých vydaných zatýkačov stále narastá, 7 tisíc v roku 2005 a to, tento počet narastol na viac než 17 400 v roku 2018 a z toho asi 7 tisíc bolo vykonaných Takže asi 40 e, týchto vydaných zatýkačov sa e, vykonáva. Najskôr poviem niečo o týchto štatistikách, e, pretože možno sú trocha metúce istým spôsobom, pretože by sa mohlo zdať, že ak 60 týchto zatýkačov, ktoré sú vydané, sa nevykoná, znamená to, že ten nástroj nefunguje dobre. Ale to nie je pravda. V prvom rade Často sa stane, že, vydaný, že zatýkač je vydaný, ale osobu nemožno nájsť, pretože sa skrýva. Po druhé, počet e, vykonaných zatýkačov môže zahrňať e, aj zatýkače vydané pred rokom, ktoré sa vykonajú o rok alebo o niekoľko rokov neskôr, keď sa ten človek nájde. A často rôzne zatýkače sa vydávajú na tú istú osobu a to potom vysvetľuje to, že počet vykonaných zatýkačov je menší než ten, ktorý bol vydaný. Ak sa ten človek nájde, ďalší dôvod na to, že e, tá osoba nie je vydaná, e, e, je dôvod na nevydanie. Väčšinou je to článok 4.6, ktorý umožňuje členskému štátu nevydať e, vlastného občana pod podmienkou, že sa ten členský štát zaviaže, že vykoná ten rozsudok sám. A toto treba poznamenať. E, takže takýto zatýkač bude um, odmietnutý, ak e, nebude beztrestnosť. A potom ďalší dôvod sú ľudské práva, základné ľudské práva, najmä v prípade Nemecka minulý rok, k tomu sa neskôr dostanem. A Často je ťažké porovnávať údaje medzi jednotlivými rokmi, najmä preto, že nie je právna povinnosť pre členské štáty poskytovať takéto údaje. To sa všetko robí na dobrovoľnom základe. Niektoré členské štáty teda neposkytujú štatistiky každý rok. Komisia teraz skúma možnosť rozšíriť platformu digitálnej výmeny, e, ktorá bola vytvorená aj pre súdnu spoluprácu a nástroje ústnej spolupráce, ako je Európsky začíta, zatýkač, takže dúfam, že v budúcnosti budeme mať porovnateľnejšie údaje v tejto oblasti. Je pravda, že veľmi e, narastol počet prípadov pri Európskom súdnom dvore v posledných 5 rokoch, ale len 15 e, týchto prípadov napríklad bolo v roku 2014 a teraz je ich viac než 50 na začiatku roku 2020. Nie je vždy jednoduché e, pre praktikov vyznať sa v judikatúre. Pri najmenšom ale to umožňuje Eh, súdom objasniť si otázky, vzťah medzi vzájomným uznávaním a rešpektovaním základných eh, slobod a práv. Teraz budem hovoriť o otázkach, eh, ktoré sa identifikovali práve v súvislosti s za, európskym zatýkačom. Sú to dve kategórie. Jednak problémy súvisiace s nesprávnym alebo neúplným implementovaním nariadenia. Táto prvá kategória, ktorá sa týka implementácie, znamená, že e, komisia e, vykonala štúdiu súladu v roku 2018 a 2019 e, v jednotlivých štátoch a na základe tohto hodnotenia pripravujeme správu o implementácii a zverejníme túto správu ešte pred letom tohto roka. Bude to správa ako ostatné správy v oblasti procedurálneho práva, to znamená bude to pomerne komplexné, eh, bude to pomerne stručne, asi len 15 eh, strán, bez toho, aby sa tam uvádzali konkrétne alebo vinili nejaké členské štáty. Bude tam prehľad najproblematickejších oblastí pri transpozícii. Ide o to, aby komisia aj parlament vo, svojej správe, vo svojich správach boli eh, komplementárne Parlament sa zameria na praktické nedostatky pri implementácii tohto nástroja. Komisia sa zameria na súlad e, legislatívy členských štátov. Predbežná analýza ukazuje, že problémy s transpozíciou sa týkajú týchto prvkov. Jednak e, dôvody na odmietnutie sa implementujú ako povinné, hoci by to malo byť voliteľné. Niektoré členské štáty pridali ešte ďalšie dôvody na odmietnutie najmä e, zákaz vydávať svojich občanov, alebo aj proporcionalita a ľudské e, práva napríklad. A, a to, že prebieha napríklad súdny spor. A potom sú problémy s povinnými lehotami, konkrétne zdlhavé konania e, pri odvolaní. Tie sú problematické. A Takisto aj dôvod e, na odmietnutie in absencia. To sa neimplementuje e, často správne. Pokiaľ ide o druhú kategóriu, sú tu otázky nesprávnej aplikácie nástroja. E, pán von Balachoj o niektorých už hovoril, ale ja sa na to pozriem z perspektívy komisie. V prvom rade, pokiaľ ide o proporcionalitu, rozdiely v proporcionalite, hodnotení proporcionality možno vysvetliť rozhodnutiami členských štátov, pokiaľ ide o e, postup pri stíhaní. Niektorí e, volia skôr e, povinné stíhanie, iní zasa princíp možnosti. Každý členský štát má mechanizmy vo svojej legislatíve, aby sa nevydával tento zatýkač pre, pri menších trestných činoch. Také krajiny ako Polsko majú takisto e, nástroje na oslabenie tohto princípu právo, plnoprávnosti, legálnosti. Tento problém však celkovo vzaté sa postupne zmenšuje. 4820 e, príkazov bolo vydaných v roku 2009, e, v roku 2018 to bolo len 2300 Takže tu ten počet e, klesá, vlastne klesol o polovicu. Ale v prípade veľkých nedostatkov v oblasti proporcionality treba k tomu pristupovať e, v duchu rámcového rozhodnutia. Máme zrevidovanú príručku z roku 2017. Členské štáty by mali zohľadovať určité kritériá predtým, než e, sa rozhodnú vydať takýto zatýkač odporúča sa e, aj to, aby tie vydávajúce a e, e, vykonávajúce orgány nadviazali komunikáciu v prípade, že potrebujú viac informácií, napríklad ohľadom vydania. Pokiaľ ide o otázku základných osôb, základných práv, pardon, európsky zatýkač je nástroj vzájomného, vzájomnej spolupráce, vyžaduje to vzájomnú dôveru. Samozrejme, aj vzájomná dôvera má svoje hranice. A vidíme, že je narastajúca tendencia medzi členskými štátmi nedôverovať si v takýchto konaniach, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských základných práv a právneho štátu, práv, Polsko, Rumunsko, Maďarsko napríklad, možno uviezť tejto súvislosti. Niektoré členské štáty, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Írsko, čoraz menej e, sú ochotné automaticky vykonávať tieto rozhodnutia v citlivých trestných veciach. Iné členské štáty ako Francúzsko a Španielsko si robia veľké starosti s tým, že princíp vzájomného uznávania sa dáva bokom a vlastne ohrozuje spoluprácu v trestných veciach. Jeden z dôvodov, ktorý už tu zaznel a týka sa mm, klesajúcej dôvery a to je veľmi dôležité, než právny štát. E, to, je podmien, to sú podmienky mm, vo väzeniach v jednotlivých členských štátoch. E, teraz sa touto otázkou e, zaoberá súdny dvor vo svojich rozsudkoch a my sme sa zaoberali výsledkami týchto rozhodnutí v praxi, čo nastalo e, v tejto oblasti po vydaní týchto rozsudkov. Podmienky vo e, väzeniach v desiatich členských štátoch boli skontrolované. Rumunsko, Bulhorsko, Grécko, Francúzsko, Polsko, Belgicko, Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Maďarsko a Portugalsko. A e, ten obrázok je veľmi rozmanitý Niektoré, eh, v niektorých členských štátoch boli eh, identifikované eh, konkrétne otáz, obra, o problémy v iných nie a podľa toho aj vyzerá hm, vykonávanie zatýkača. A samozrejme vychádza sa z rôznych zdrojov takisto, buď z správy výboru pre zabranenie hm, mučeniu alebo Niektoré dokonca vychádzajú aj z novinových článkov a podobne. Za posledný rok sme sa pokúsili riešiť túto otázku tým, že sme e, um, agentúru pre základné práva vo Viedni požiadali, aby vytvorila také jednotné kontaktné miesto pre sudcov a prokurátorov a databázu pre nich. E, tá bola spustená v decembri 2019, veľmi nedávno. E, kombinuje informácie o situácii väzňov v členských štátoch. E, neuvádza členské štáty, ale uvádza e, vybraté aspekty podmienok e, väznenia, napríklad hygienické podmienky, prístup k zdravotnej starostlivosti, ochrana proti násiliu a podobne. Dúfame, že toto zlepší situáciu a povedie k menej odlišným hodnoteniam situácie väzňov v jednotlivých členských štátov a tým sa dostávam k ďalšiemu problému aplikácie e, zatýkača a to je možnosť e, dlhého, dlhej väzby pred konaním. V uzneseniach vášho parlamentu sa o tom tiež hovorí. Je pravda, v priemere v Európskej únii je to asi 20 e, celkej populácie väzňov, ktorí sú v takejto väzbe a dĺžka sa takisto veľmi líši medzi jednotlivými členskými štátmi Niekde je to len niekoľko mesiacov, inde to môže byť aj niekoľko rokov, kým sa koná samotné súdne konanie. Pred niekoľkými rokmi Digi Justice vykonoval, vykonal e, komparatívnu štúdiu, to, tá bola dokončená v roku 2016. Vyplynulo z nej, že členské štáty v zásade e, naplňajú judikatúru E, Európskeho súdneho dvora a princípy podmienok e, pobytu väzňov, ale je tam celý rad nedostatkov. A e, nová legislatíva nebola navrhnutá práve preto, že tá situácia v tejto oblasti je veľmi zložitá, pokiaľ ide o väzbu pred konaním. Ide o modernizáciu trestných E, zákonníkov a takisto aj zmeny v súdnictve. Nedá, nedá sa vylúčiť, že nová komisia a pán Hengers sa budú podrobnejšie zaoberať týmito otázkami a možno navrhnú nejaké opatrenia v tejto oblasti. A tým sa dostávam k poslednej problematickej otázke, to je dvojitá trestnosť, e, o tom sa už hovorilo a hovorí sa o tom E, najmä v súvislosti s prípadom pána Putinmona. A otázka je, či ten zoznam e, trestných činov, kde sa nevykonáva takáto kontrola dvojitej trestnosti, či sa nemá rozšíriť. Diskutovali sme o tom s advokátmi z praxe a prokurátormi. A ten problém E, napríklad spočíva v tom, že niektoré tie trestné činy, napríklad e, vzbúra, nepatrí e, do toho zoznamu kontroly dvojitej trestnosti, ale v rámci súčasného rámcového rozhodnutia sa môže ten zoznam rozšíriť, ak sa rada jednohlasne na tom zhodne. To sa ešte nestalo. Takže problém skôr súvisí s tým, že niektoré mm, trestné činy e, označené, uvedené v tomto zozname v článku 2.2 dohovoru e, sú pomerne ne, presne definované, napríklad podvoda, sabotáž. To samozrejme umožňuje celý rad e, interpretácií a veľmi často sa takéto zatýkače vydávajú aj v prípade trestných činov, ktoré v iných členských štátoch nie sú klasifikované ako trestný čin, napríklad podvod, ktorý spôsobí len menšiu škodu Ehm, tam už sa potom ehm, nevykonáva dvojitá trestnosť, ehm, kontrola dvojitej trestnosti. No a na záver otázka, či komisia plánuje zrevidovať rámcové rozhodnutie pre európsky zatýkač. Predtým komisia jasne povedala, že nemá v úmysle zrevidovať rámcové rozhodnutie a doposiaľ väčšina členských štátov takisto bola proti tomu, aby sa opäť otvárala táto téma pretože e, sa členské štáty obávajú, že by sa otvorila pandorína skrinka a že by sa ten e, nástroj oslabil. A bolo by ťažké nájsť legislatívny kompromis, ako napríklad dosahovať e, dodržiavanie základných práv a zabezpečiť vzájomnú dôveru. Máme tu nariadenia o konfiškáciách a podobne. Na druhej strane nie je želateľné, aby sa E, zapojil do toho procesu e, Európsky súdny dvor e, v rámci ďalšej judikatúry. Takže keby sa to otvorilo, znamenalo by to potrebu nové, novej smernice, o, nových diskusí o všetkých ustanoveniach a komisia je toho názoru, že musíme byť veľmi opatrní, kým takúto citlivú otázku rozhodneme. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem za pozornosť. Áno, nechcel som vás zbytočne popoháňať, ale bohužiaľ je to treba, pretože teraz spustíme diskusiu ako prvý, alebo ako ďalší dostane slovo pán Francisco Jiménez Villarejos, ktorý je teda národným členom za Španielskom. Máte slovo, dobré ráno všetkým. Ďakujem, pán predseda. Start my presentation because Takže je ľahké začať s mojou prezentáciou, keďže predrečníci hovorili tak komplexne, že ja skutočne môžem hovoriť len o tých e, najpraktickejších záležitostiach. Európsky zatýkací príkaz je veľmi e, často využívaným nástrojom a podľa nedávneho prehľadu rady viac než 150 tisíc európskych zatýkacích príkazov bolo vydaných medzi rokmi 2005 a 2016 viac než 43 tisíc z nich bolo vykonaných. Hovoríme pravdepodobne o tom najúspešnejšom eh, trestnom eh, nástroji v eh, tejto oblasti spolupráce. A taktiež teda veľmi pomáha ľuďom z praxe, ale problém je, že naďalej nefunguje všetko na 100%, pretože ten nástroj sa skutočne často používa, e, sú tam teda e, určité nedostatky. No a videli sme, že ľudia z praxe mali e, za celé roky problémy a Eurojust je hlavným aktérom v oblasti trestoprávnej spolupráce. Musím zdôrazniť, že sme publikovali mnohé správy, napríklad otázka primeranosti, ako vybrať ten najvhodnejší právny nástroj. Toto bola záležitosť, o ktorej sme diskutovali aj v seminári, ktorý sa konal v roku 2014 na Eurojuste. Taktiež sme publikovali správu o možnom postupe v súvislosti s európskym zatýkačom. No a potom sme publikovali správu o našej práci v tejto oblasti. Hovorili sme tam hlavne o praktických aspektoch, ktorým čelíme na Eurojuste a pozreli sme sa na obdobie 2014 a 2016. No a teraz pracujeme na revízii tejto správy pre roky 2017 až 2019. No dúfam, že na konci tohto roka bude správa už publikovaná. Táto diskusia je skutočne dobre načasovaná a to aj pre nás. V priebehu posledných rokov musím povedať, že skutočne sa veci vyvíjali zaujímavo, ale chcel by som zdôrazniť, že Sú tu pozitívne a negatívne stránky európskeho zatýkača, no a treba povedať, že európsky zatýkač a teda jeho nedostatky nevyplývajú z rámcového rozhodnutia ako takého, ale skôr z tej nevyrovnanej a nedostatočnej implementácie zo strany členských štátov. Komisia dlho túto otázku monitorovala a má viac informácií, aby vyhodnotili situáciu, pripravujú správu, ktorá bude pred letom publikovaná. Budú sa streďovať na implementáciu legislatívy a my sa tešíme na túto správu. Ako som povedal, komisia skutočne o tom môže lepšie informovať, ale na druhej strane dostupné konzultačné postupy. Máme tu aj e, napríklad právne nástroje vzadného uznávania a tie sa nedostatočne využívajú v praxi. Neviem prečo presne, ale majú možnosť e, spustiť priame konanie. No a ľudia v praxi nevyužívajú dostatočne tieto možnosti, ktoré sú obsiahnuté aj e, v príslušnej smernici, v rámcovom rozhodnutí a taktiež v nadchádzajúcom právnom akte o zmrazení a e, konfiškácii aktív. Keďže toto je mm, právny e, nástroj, Skutočne je to v podstate bilaterálny vzťah e, európskeho e, zatýkača a preto sa môžete pýtať, čo e, tu je úloha Eurojustu. No ale naše národné orgány stále lepšie poznajú tento zrýchlený právny postup Paradoxne, ale počet prípadov, ktoré sme otvorili v tomto zmysle na Eurojuste v posledných rokoch narastal. No a keď porovnáme číslo z roku 2018, mali sme tam 442 prípadov, ktoré boli bilaterálne a sústreďovali sa na zlepšenie vykonávania európskeho zatýkača. V roku 2019 sme mali už 599 prípadov. Tieto čísla skutočne odzrkadľujú, nakoľko naši ľudia z praxe potrebujú špecializované rady. Principiálne Jediná úloha, ktorú má Eurojust vyplývajúca z rámcového rozhodnutia je dvojaka možnosť, ktorú majú národné orgány požiadať o poradenstvo, keď v zmysle článku 16 odseku 2 rámcového rozhodnutia sa rozhoduje o európskom zatýkači a o jeho prípustnosti. A my sme zrevidovali našu smrňa v roku 2009. Toto je skutočne veľmi dobrý príklad našej práce. No a v článku 7 je ďalšie ustanovenie vo vzťahu k porušeniu časových lehôd. No a tam Eurojust má monitorujúcu úlohu. Ale vo všeobecnosti nám nové nariadenie taktiež dáva možnosť zasahovať do týchto postupov. V podstate my tam hráme úlohu takého sprostredkovateľa, pretože v tomto novom nariadení je článok, ktorý je v podstate skopirovaný z článku 3 rozhodnutia o Eurojuste. Eurojust podporí e, vykonanie žiadosti a taktiež podporí trestnoprávnu spoluprácu e, aj vo vzťahu k princípu vzájomného uznávania. Taktiež je tu právny základ pre naše postupy, pokiaľ prie tu nejaký sa spustí teda konzultačné konanie domácimi orgánmi Eurojust môže byť sprostredkovateľom medzi justičnými orgánmi, pretože my sme takým fórom pre dialog. Nejaké špecifické príklady, ktoré by som uviedol. Nuž, najčastejšie problémy sú v prvej skupine žiadosť o dodatočné informácie. Obdržiavame vždy veľa takýchto žiadostí, vychádzajúc z článku 15 rámcového rozhodnutia. No to je jeden z najväčších problémov, ktorým čelí Eurojust pri práci. Žiadosť o dotočné informácie od domácich orgánov, keď potrebujú tieto informácie, preto by mohli vydať rozhodnutie hľadom toho, eh, keď eh, predchádzajúca žiadosť nebola zodpovedaná. Takže tu v podstate máme takú podpornú úlohu. No a okrem toho dostávame veľa žiadostí o objasnenie, o podklady, podporné dokumenty. No a e, musíme reagovať v priebehu pár, možno aj niekedy aj pár hodín, pár dní, pretože si uvedomme, že európsky zatýkač už svojou povahou je urgentný a toto sa odzrkadľuje aj v článku 17 odseku 1 rámcového rozhodnutia. No a informácie sú poskytované pre informáciu žiadajúcej osoby a kópia národného zatýkača a textu usvedčenia v prípade Boldogi, tak tam to, to tak bolo, je tam, musí tam byť aj popis trestného činu, aby sa objasnila otázka e, trest, e, dvojitej trestnosti, ďalej samozrejme preklad, jazykový režim je dôležitý, toto súvisí s urgentnosťou e, tohto právneho nástroja. Informácie všeobecné o situácii, o konaniach, ďalšie nadväzné informácie, to je tiež veľmi dôležité. Potom, čo sa urobí rozhodnutie o vydaní, po plnutí príslušnej lehoty. Ďalej formálne vyhodnotenie. Hovorím tu napríklad o e, rozsudkoch v neprítomnosti alebo odsudení v neprítomnosti a príslušné rozhodnutie No a v tomto zmysle musím zdôrazniť, že judikatúra súdneho dvora predovšetkým čo sa týka zaručenia riadných väzenských podmienok, e, práva na súdny, súdne, súdny proces. Toto všetko viedlo e, k zvýšeniu počtu žiadosti o dodatočné informácie. No a tu hlavnou otázkou je, čo je potrebné, čo je relevantné, keď hovoríme o dodatočných informáciách. Tá najväčšia výzva, ktorú Eurojust detekoval aj vzhľadom na nedávnu judikatúru Luxemburského súdneho dvora, je to, že je treba nájsť rovnováhu medzi poskytnutím potrebných informácií a taktiež je treba pritom dodržiavať časové lehoty. No a ľudia z praxe potrebujú jasné, štruktúro, jasnú štrukturovanú včasnú spätnú vedbu, ktorá bude vychádzať z konkrétnych štandardov a kritérií, tak aby sa plnila nedávna judikatúra súdneho dvora. Druhá skupina častých problémov praktických je súvisí s dôvodmi pre ne pripustenie alebo neuznanie zatýkača. Eurojust nás často konzultujú, pokiaľ je tam nejaký dôvod e, neuznania zatýkača zo strany vykonávacieho orgánu. No a prípady, kde Eurojust pomáha združovať všetky potrebné informácie, aby sa e, objasnilo, či princíp non bis in, non bis in idem je e, uplatniteľný, Taktiež ehm, je tam napríklad otázka prebiehajúci, paralelne prebiehajúcich eh, stíhaní. V týchto prípadoch Eurojust taktiež môže zvolať stretnutie, zapojiť do toho eh, dotknuté národné orgány, môžeme eh, tvárov v tvár o tom hovoriť, aby sme si objasnili rôzne aspekty, aby sme zistili, o čo presne ide. No a takýto postup väčšinou vedie k nejakému jasnému riešeniu v takéto komplexnej situácii. Takže v niektorých prípadoch tu máme otázky e, dvojitej trestnosti a taktiež sa teda vykoná príslušná skúška tejto dvojtej e, trestnosti. V niektorých prípadoch e, sa robila aj pokiaľ to boli teda iba priestupky a toto nie je v súlade s rámcovým rozhodnutím o európskom zatýkači. Takže otázka je, čo je najvhodnejší nástroj, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože máme problémy, ako zosúľadiť uplatňovanie európsku zatýkača napríklad s európskym e, dohľad, dozorným e, príkazom, potom s európskym vyšetrovacím príkazom vo vzťahu e, k článkom 22-23. Problém so samotným vydaním a postupením, pokiaľ to bolo pozastavené, pokiaľ je tam nejaká vyššia moc alebo e, humanitárne e, udalosti alebo dôvody. Takže vždy musím vychádzať z judikatúry. No a my sme tu mali e, rozhodnutia Araňosi a Kaldaráru, my sme skúmali ich dopad, mali sme tom tematickú diskusiu, no ale teraz by som sa chcela sústreďovať na otázku vydávajúcich súdnych orgánov, pretože v roku 2019 e, Európsky súdny dvor vydal viacero dôležitých rozhodnutí. 27. maja 2019 bolo rozhodnutie, ktoré malo skutočne ďaleko siahly dopad na každodenné konanie súdnych e, orgánov. No a oni chceli v podstate spustiť taký dotazník, aby získali informácie od domácich orgánov ohľadom od domácich orgánov, úradov prokurátora a ďalších, ktorí boli e, aktívni teda v súvislosti s európskym zatýkačom. No a overovalo sa, či sa plnia minimálne štandardy nezávislosti. A toto bolo zdôraznené v rozhodnutí súdneho dvora. Taktiež v súlade s druhým alebo s druhou sériou rozhodnutí v oktobri, v novembri sa spustili ďalšie otázky vo vzťahu k účinnej súdnej ochrane a teraz momentálne sa aktualizuje táto kompilácia. Keby ešte prosím ešte minútku, aby som to zhrnul, áno. Takže chcel by som len zdôrazniť, že v ideálnom svete vzájomného uznávania sa môžeme zbaviť e, dôvodov pre neuznanie, e, dvojitej trestnosti. V takomto ideálnom svete súdne orgány by mali spolu priamo komunikovať, no ale zatiaľ sa ukázalo, že inštitúcie ako Euroju sú skutočne užitočné, my potrebujeme ľudí, praxi. Potrebujem pomáhať, pretože boj s rôznymi problémami a my im pomáhame plniť taktiež posledné požiadavky e, rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Eurojust hrá dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto nástroja a zásahy Eurojustu často vedú k dobrým rozhodnutiam, ktoré taktiež rešpektujú základné práva, pretože my rešpektujeme právny rozmer európskeho zatýkača vo všetkých fázach tohto postupu. Ďakujem vám. My... Ďakujem. Chcem vás ubezpečiť, že vy sa v Libe výbore tešíme a vážime si, že ste sa s nami podelili o vaše znalosti a skúsenosti. Ospravedlňujem sa, keď som na vás tlačil kvôli času. Máme obmedzený čas ale napriek tomu by sme mali začať diskusiu. Dávam slovo teraz, alebo priestor teraz tieňovým spravodajcom, ktorí budú sa musieť e, e zmestiť do času. Teraz by som dal slovo najprv pánovi Roventimu. Každú minútu, čo ušetríme, to nám pomôže. Ďakujem, pán predseda. Za dve minúty sa nepovie nič. A zdá len toľko, že dnes máme hmatateľný dôkaz významy tohto nástroja na medzinárodnú spoluprácu, to znamená európsky zatýkačia. Mám priamu skúsenosť z praxe, pokiaľ ide o význam tohto nástroja a aj rozrastajúca sa judikatúra či už vnútorná alebo európska, je dôležitá. A aj to, čo povedal Eurojust, je dôležitá. Preto eh, komisársky nás eh, práve eh, hovoril o tých škrtoch v rozpočte na takéto nástroje. Ale ak chceme, aby to dobre fungovalo, potrebujeme na to prostriedky, ale opak je pravdou. Teraz sme v takej fáze e, určitého poklesu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti práve vzhľadom na to, čo sa deje v finančnej oblasti a vo vzťahu k euročastu. Štatistiky, ktoré tu zazneli, ukazujú, že musíme mať spoločné princípy, to znamená spolupráca, harmonizácia a boj proti organizovanej trestnej činnosti sú dôležité a je dôležité definovať e, súdnu autoritu. A o tom sa vyjadruje aj vo svojich rozsudkoch a rozhodnutiach e, súdny dvor. Musí to byť nezávislá súdna autorita. Ten princíp nezávislosti je dôležitý, samozrejme e, prokuratúra samozrejme je e, nezávislá v Taliansku väčšinou, no ale povedzme iná je situácia možno v, Taliansku, e, v Polsku. Takže tieto princípy treba zdieľať a musíme e, vykonávať kontrolu na základe jurisdikcie Európskeho súdneho dvora. A podmienky väzenia, tu musíme rozpracovať túto tému, aké sú právomoci štátov na výkon e, takýchto rozhodnutí vzhľadom na podmienky vo väzniciach v konkrétnych členských štátoch. 32 typov e, trestných činov v článku 2, tento zoznam. Komisia hovorí o príliš generickej povahe týchto trestných činov. Treba teda spresniť definície jednotlivých trestných činov. Napríklad, čo je to terorizmus alebo organizovaná trestná činnosť. Musíme byť oveľa presnejší, pretože v tejto chvíli je dôležité dobre tieto trestné činy definovať. A možno by bolo vhodné pridať aj nové trestné činy, napríklad v oblasti odpadov, alebo napríklad práca na čierno, alebo kybernetická trestná činnosť, ktorá sa šíri. Takže túto prácu vykonáme. Ja som veľmi optimistický, že sa nám podarí tento nástroj zlepšiť a to v prospech európskych občanov. Ďakujem. Pán Roberti, urobili ste skutočne maximum v tých dvoch minútach. A podarilo sa vám to. Aj za tie dve minútky. Povedali ste to podstatné a povedali ste to, čo sme potrebovali počuť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musíme sa vždy samozrejme podriadiť tomu časovému tlaku, ale tak to je. Ospravedlňujeme sa. Ďalej. E, Ďalšiu tenevou spodekne pani Marte Pagasartundu a Ruiz. Ďakujem pekne. Ja sa chcem pridať e, k tomu, že skutočne euro potrebuje viac prostriedkov, pretože majú veľa viacej práce. No a prečo? Pretože tu máme šengenský priestor, cezhraničná kriminalita je oveľa viac zastúpená v tomto svete, v globalizovanom svete, no a sú to oveľa e, komplexnejšie trestné činy. Takže napríklad my na misii do Eurojustu nám predstavili prípad, ktorý zahrňal v podstate viacero typov kriminality, e, pranie špinavých peňazí, prostitúcia, pašovanie zbraní a boli tam ľudia, ktorí mali viac než jedno občanstvo členského štátu, No a potom bol niekto, e, spáchal niečo v, v, e, v štáte A, v štáte B bol zatknutý a potom v štáte C bol sútežný, sú, súdený. Takže skutočne eh, oni mali veľký úspech aj pri riešení takýchto prípadov a ri, moment, začínali práve jeden prípad, teda eh, riešenie prípadu e, prania špinavých peňazí. Takže samozrejme môže to byť komplikované, pokiaľ niekto zo zapojených by mal ešte občianstvo nejakého tretieho štátu, to by bolo ešte komplikovanejšie, pokiaľ by tá osoba mala veľa peňazí, že by si mohla zapojiť nejakých dobrých advokátov, ktorí by mu zaručili beztrestnosť. Takže toto je naša situácia. Sme tu v šengenskom priestore, máme tu slobodu pohybu, ale existujú mnohé ďalšie príležitosti, čo týka súdnej a policajnej spolupráce. No a toto je treba riešiť pretože je tu veľ, tento veľmi dôležitý nástroj e, trestnoprávnej spolupráce, ale máme Schengen. Takže potrebujeme nové príležitosti, pretože svet sa zmenil. Hovorili ste tu o vágných e, a nejasných kategóriách, no že je to pravda. Máme kategórie, ktoré treba znovu definovať a objasniť. A pokiaľ nebudeme mať lepšiu harmonizáciu, aspoň naše nástroje musia byť presnejšie. A všetky tieto aspekty, a toho už hovorili aj kolegovia, to sú technické aspekty, nie politické. No a nástroje údajov, vidíme uplatňovanie, že v roku 2017 e, e, bolo implementovaných e, len 6300, ale bolo v podstate začiatného veľa viac. A máme problémy s údajmi, nevieme, koľko ľudí v podstate sa vôbec nenašlo, lebo koľky utiekli, takže hovoríme o viac než 10 tisícoch zatýkačov, ktorí nebo, ktoré neboli vykonané, takže v podstate to je frustrácia justičného, justičných orgánov. E, je to veľká škoda pre e, našich občanov, ktorí potom už tomuto systému nebudú dôverovať. Takže otázka dôvery v systém, toto nie je len otázka politické dôvery medzi členskými štátmi, toho sa e, komisia rada toľko boja. Nie, toto je viac, je to otázka dôvery občanov občanov, systém justície, demokratický systém a pokiaľ my sa zlakneme a budeme zbabeli a nebudeme to chcieť zlepšovať, tak v podstate tým neplníme eh, jeden zo zásadných slubov, komisii a síce, že budú občania môcť dôverovať eh, svojej demokracii. Takže ja by som komisia rady chcela povedať, aby dôverovali Európskemu parlamentu, aby nám dali údaje, ktoré potrebujeme, aby všetko to, čo tu eh, dnes zaznelo, čo je veľmi dôležité, väčšinou to nie sú technické, politické záležitosti, ale technické. Je treba to uplatňovať a nie je to žiadna pandorína skrinka. Znamená to, že si budeme zodpovedne robiť našu prácu. Ďalšia vec to je strach, ktorý môžu cítiť členské štáty z iných dôvodov. Ale v prípade, že e, chceme účinne využívať tento e, nástroj trestnoprávnej spolupráce, tak by sme nemali sa za nič skrývať. Všetky údaje, ktoré ste nám dali, znamenajú, že môžeme zlepšiť tento nástroj. Ďakujeme pani Fertundua. A teraz... A teraz za zelených pani Delbo Scorfield. Ďakujem. Ďakujem za prezentácie. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé a je dôležité, aby sme vyhodnotili implementáciu európskeho zatýkača, ale nezabudneme na to, že bude na tom pracovať aj komisia. Vy príde zo správ v júni, pracuje na tom aj rada. Je to hodnotenie a článok 17 v každej krajine sa začína, dokončí sa to v roku 2021 Chcela som to povedať ako predbežný bod, že sa môžeme pozrieť na túto implementáciu, ale nemusíme sa ponáhľať s nejakými zmenami. Mali by sme si počkať na posúdenia rôznymi inštitúciami až potom začať uvažovať o zmenách. Poprvé, je veľmi dôležité, aby rovnováha medzi stíhaním a štátmi bola vždy zachovaná, aby sme sa nepriklonili na jednu či druhú stranu. Nepočula som, ale možno ste to aj povedali, nepočula som vás veľa hovoriť o odbornej príprave sudcov, prokurátorov a právnikov. Ja sa len oboznámujem s týmto spisom, ale pokiaľ viem, je to veľká téma. Potrebujeme ľudí v Európe, ktorí sú rovnako vyškolení, aby si navzájom rozumeli vo všetkých týchto procesoch. Chcela by som aj vedieť veci o účinnej obrane. Hovorili ste o tom, ale máme obavy z toho, že niekedy advokáti alebo právnici nemajú plný prístup k prípadu. Napríklad vo vykonávajúcom štáte tu môže ísť o jazyk, o to, či obvinený alebo teda e, vydávaní rozumejú všetkým svojim právam. Nevieme, e, aké riešenia by tu boli možné, pretože EÚ e začína teraz dávať peniaze do členských štátov na väznice, aby sa zlepšili e, podmienky pozbavenia osobnej slobody. Potom je tu otázka práva na odvolanie vo vydávajúcom aj vykonávajúcom štáte. Hovorili ste o zapojení Európskeho súdneho dvora a potom ešte som chcela viac informácií a môj kolega predo mnou sa k tomu vyjadril. Je tu veľký rozdiel medzi tými číslami, ktoré sú vydané a ktoré sú vykonané. E, veľmi ma to zaujíma, pretože členské štáty možno nevykonávajú svoju prácu dosledne, dôkladne na oboch stranách, či na vydaní alebo na e, vykonávať, cej strane, ako to vidíte, ako, aké veľké je zneužívanie tohto nástroja, pretože nemáme a ako často dochádza k nerelevantnému vydaniu európskeho zatýkača. Ďakujem. A Teraz bude hovoriť pán Bušade v mene EKR. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým, ktorí sa vyjadrili. Už rozhodne môžeme žiadať ďalšie správy, ďalšie prezentácie. A potom, čo som si vypočul, e, e, tri prezentácie, takže prezentáciu komisie z augusta, už tak vidím, že um, sú tu určité veci, na ktoré sme sa dohodli a je treba hovoriť o nových veciach, nie o tom, čo je jasné. Takže európsky zatýkač je skutočne úspešný prípad, pretože sa navýšila, navýšil počet žiadostí, e, justičné orgány členských štátov sa zaujímajú o spoluprácu s ostatnými justičnými orgánmi, no ale e skutočne je treba si uvedomiť, že to nie je až taký veľký úspech, pretože sa niečo ukazuje aj na tom, že len 60 týchto eurozatýkačov je v podstate vykonaných. Takže zneužívajú sa nedostatky európskeho zatýkača zo strany páchateľov, aby títo páchatelia mohli utiec pred spravodlivosťou a tým využívať tento cezhraničný postup. Takže my musíme na toto reagovať. Pretože často my politici sa stratíme v nejakých všeobecných vyhláseniach a zabudáme na to, čo je dôležité a síce, aby sa rešpektovali práva obete. Moderné trestné právo musí sa zaujímať hlavne o práva obetí, pretože už 200 e, rokov existuje trestné právo, kde sa hovorí o ochrane práv podozrivej osoby. Takže, čo sa týka e, informácií, tie musia byť rýchlo poskytované. No a po druhé, zdá sa, že jasné, pokiaľ sa zdá, že e, tento eurozatýkač bol nejakým nevhodným spôsobom alebo z nedostatočným dôvodom zamietnutý, tak to taktiež musí e, obnášať alebo musí tam byť určitá zodpovednosť tých odmiet, odmietajúcich orgánov. E, ešte dve veci. Čo sa týka definície trestných činov a zoznamu tých 32 trestných činov, možno by sme si mohli predstaviť, že nebudeme mať nejaké prísne definície, ale že budeme mať e, nejaký e, dobrý e, trestný zákonník, v podstate ako to funguje v členských štátoch. A taktiež musíme um, poskytnúť určitý priestor, kde sudca v podstate nebude mať na to priamy vplyv, že tam nebude jeho priama uh, právomoc na jednej strane je tu teda vyhodnotenie zo strany sudcu príjmacieho štátu tejto dvojtej trestnosti, ale tým pádom v podstate on tam má priame právomoci. Ale musíme tým pádom my minimalizovať ten priestor, kde on má práve priame právomoci a e, mať teda kratší zoznam e, toho, kde neexistuje dvojtá trestnosť. No a na druhej strane je tu otázka základných práv. Ale v podstate toto taktiež je distričná právomoc. Povedali ste, že niekedy sudcovia pri svojom vyhodnocovaní sa pozerajú na správy alebo dokonca na články z novín, aby vyhodnotili, či boli alebo neboli porušené základné právy. No a taktiež tu máme e, roz, rozhodnutie Chauregi, Chauregi e, e, Štrasburského súdu, kde sa hovorí, že sa nedodržali základné práva. V Španielsku to teda rozhod, e, hovorím tu o rozhodnutí Belgického súdu. Ďakujem, pán Bušere, teraz pani Dali Zague. Ďakujem a ospravedlňujem sa, že som musela odísť v polovici prezentácie. Nebola to neúcta. Jednoducho ešte sa nedokážem rozpoltiť, aby som bola na dvoch miestach naraz. Mám niekoľko otázok, ale vieme z informácií od komisie, že v roku 2017 bolo 109 E, zatýkačov zamietnutých z dôvodov základných práv. Máme údaje o tom, o aké základné práva išlo, ktoré boli dôvodom zamietnutia a podobne. Okiaľ je dvojitú tretnosť, trestnosť, máme údaje o tom, koľko prípadov bolo zamietnutých z dôvoda dvojité, z dôvodu dvojitej trestnosti. Máte aj nejaké informácie o typoch príkladov, ktoré boli tohto typu Možno, že boli dôležité dôvody na odmietnutie vecí z hľadiska základných práv, o ktorých by sme my mali vedieť. Nechcem opakovať už to, čo povedali ostatní. Myslím si, že sa nemôžeme pozerať na zatýkač v izolácii potrebujeme to vidieť v súvise s ostatnými právnymi predpismi, ako je právo na obhajcu, férové súdne konania a podobne. A aj to treba vidieť v tomto kontexte. A otázka je, ako zabezpečíme, aby všetky právne predpisy súvisiace so zatýkačom boli správne implementované a neohrozovali základné ľudské práva, respektíve neporušovali iné práca, ktoré sú v Európskej charte. Potom je tu ten problém Eh, ktorý by mohol mať človek, ktorý je predmetom európskeho zatýkača, keď ide o dve krajiny, aký to má dopad na neho. Chcem sa spýtať komisie, či bude vychádzať z judikatúry súdneho dvora a inej judikatúry, eh, pokiaľ ide o vykonávacie orgány v súvislosti s nevykonávaním zatýkača na základe porušenia základných práv Myslím si, že tieto veci sa budú stále opakovať, pokiaľ nedojde k revízii európskeho zatýkača. A my máme teraz šancu toto riešiť. Ďakujem. Ďakujem. A to toľko zatiaľ pre tieňových. Ešte sú tu aj poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť. Takže vás chcem požiadať, keby ste do, boli čo najrychlejší, teda otázka je, či to zvládnu tlmočníci, ale nech sa páči. Najprv pán Kiniči a potom vy, nech sa páči. Pán Kiniči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem hosťom, ktorí prišli za prezentácie sú skutočne veľmi zaujímavé. Je to veľmi dôležité prehlebenie našich informácií o európskom zatýkači. Už aj kolegovia predo mnou povedali, že toto je nepochybne najdôležitejší nástroj súdnej a justičnej spolupráce. A ja e, vychádzam z tohto súdneho kontextu, ako e, pracovné skúsenosti mám, takže to považujem za veľmi dôležité. Ale chcem sa pristaviť pri zozname z článku 2, kde sú trestné e, činy, e, v prípade ktorých sa uvažuje o dvojitej trestnosti. Tie treba dnes zrevidovať, aktualizovať aj vzhľadom na to, ako sa dnes e, odohráva trestná činnosť. Najmä hovorím o zapojení do organizovanej trestnej činnosti. To je rámcové rozhodnutie 841 z roku 2008 ale e, komisia už viackrát uznala, že táto definícia neslúži dobre účelom harmonizácie e, legislatívy a to je podľa mňa veľmi dôležité takisto pre zvyšovanie dôvery medzi členskými štátmi. Takže sa chcem spýtať, či sa nenazdávate, že nadišla chvíľa na modifikovanie tejto definície, aby sa aktualizovala a bola primeranejšia tomu, ako sa dnes vyvíja trestná činnosť. E, ide tu o trestné činy práve, na ktoré sa veľmi často vzťahuje potreba európskeho zatýtača 560, e, pán španielského trestného zákonníka 14, e, 416. V talianskom trestnom zákonníku sa hovorí o organizovanej trestnej činnosti, ktorá ako o štruktúre, stabilnej štruktúre, ktorá vykonáva trestnú činnosť. Takže možno by sme mali zlepšiť e, túto definíciu. A ja som pracovala na uznesení, o ktorom hovorila komisia, o podmienkach väzenia, väznenia. A my sme sa tam zaoberali rôznymi problémami, napríklad preplnenosť, e, prístup k hygienickým podmienkam alebo E, transfer odsúdených e, osôb a podobne. Kolega Roberti hovoril, povedal niečo, s čím plne súhlasím. Toto sú kompetencie národných štátov, ale na európskej úrovni by sme mali stanoviť e, tie základné podmienky väznenia. Ja takisto vnímam Eurojust ako Ehm, sprostredkovateľa, ehm, ktorý môže zlepšiť ehm, súdnu spoluprácu a ako taký si zaslúži primerané zdroje. Takže to je všetko. Ja musím odísť na výbor kont. Ďakujem. Pani Kepa, teraz dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj za tie vynikajúce prednášky a dobrú diskusiu, ktorú sme mali doteraz. Dobre si spomínam na to, ako sme zaviedli európsky zatýkač v Polsku. Vtedy sme sa tým intenzívne zaoberali a dúfali sme, že to bude vynikajúci náš nástroj pri potlačaní organizovaného zločinu. A nemýlili sme sa. Tento nástroj má síce svoje nedostatky, ale osvedčil sa a oplatilo by sa tento zatýkač ešte zlepšiť a pracovať na ňom na základe skúseností, ktoré máme tie problémy, s ktorými sa teraz stretávame a ktoré by sme mali riešiť, je aj spochybňovanie kompetencie súdov. Dôležité je, aby sme zabezpečili, že tieto kompetencie už nebudeme spochybňovať, lebo tu ide o dôveru, ktorá je potrebná pri implementácii tohto dôležitého nástroja. Potom je to otázka dôvery v naše štáty. Aj o to by sme sa mali snažiť. Okrem toho sú tu kategórie trestných činov a chcem poprosiť že by sme mali s členskými štátmi diskutovať e, napríklad aj o tom, čo sú komunistické trestné činy. Nie je totiž možné, že jeden členský štát odmietne vydanie, ak ide o trestný čin, kde došlo k takémuto zločinu. Zoberme si Švédsko, kde dojde k, za, k prepadnutiu E, trestného činu, k zániku trestnosti, ale nie v Polsku. A máme takéto prípady. v e, e, prípadoch ľudí, ktorí súdili opozičných opozičníkov a vojakov a nie je potom možné, aby tieto osoby boli chránené a aby sa ich nevydalo potom a Švedsko ich nevydalo. A dôležité je, aby sme zhľadňovali, kedy dojde k zaniknutiu trestnosti činu. A tu hovorím o ľuďoch, ktorí spáchali hrozné zločiny a mali by byť braní na spravodlivosť. Myslím, že už nikto iný sa nechce vyjadriť. A dal by som preto na záver e, slovo našim rečníkom, aby reagovali a komentovali to, čo sa pýtali e, poslanci. A v tom istom poradí, ako ste vystúpili, dve minúty, keby ste mohli reagovať na to, čo ste počuli teraz do poludnia. Ďakujem veľmi pekne. Takže dve minútky. Pokúsim sa odpovedať na všetky otázky. Môžeme hodnotiť len do tej miery, do akej máme údaje. Ak členské štáty nedajú údaje, komisii nemáme kompletný obraz, nevieme, ako to máme vyhodnotiť. Druhá pripomienka ohľadom nástroja ako, té, ako takého. V druhej fáze výskumu sa budeme zaoberať koherentnosťou. Keď sa budeme e, zaoberať zatýkačom, budeme sa zaoberať tým, ako je koherentný s medzinárodným e, právom a jeho implementáciou v členských štátoch a takisto aj s e, legislatívou EÚ a aj pokiaľ ide o hmotné právo trestné. A pokiaľ ide o proporcionalitu, tu je taká zaujímavosť, keď som sa pozrel na údaje z roku 2017. 27 270 bo eh, týchto zatýkačov bolo eh, vydaných eh, vzhľadom na spôsobené škody. To by sa mohlo práve preskúmať vzhľadom na proporcionalitu. A pokiaľ ide o nástroje na procedurálne práva. Keď sa pozriete na smernicu o prístupu k právni, právnej k e, právnemu zástupcovi e, štyri členské štáty dokonca ani netransponovali túto povinnosť, e, aby bol právnik vo vydávajúcom členskom štáte. 16 toto pravidlo prijalo, to je takisto zaujímavé poznamenať. A napokon otázka obetí príručka komisie obsahuje niečo iné než e, uznesenie parlamentu z roku 2014. Zaujímavé je o, zamerať sa na otázku e, zohľadnenia záujmov o, o obetí pri vydávaní európskeho atýkača. Toto je niečo, čo považujem za zaujímavé a treba to poznamenať. Ďakujem a teraz e, zástupca komisie má niekoľko minút na odpoveď zastupkynia. Ďakujem k tomu, čo podal pán Roberti a ohľadom významu Eurojustu. Áno, e, dôvera sa nastoluje v priamom kontakte ľudí priamo v praxi, takže to samozrejme znamená veľkú rolu pre e, Eurojust e, a to platí aj Európsky zatýkač. A pokiaľ ide o ten zoznam, článku 2 asi je príliš eh, generický, príliš všeobecný. Napríklad eh, podvod, sabotáž, eh, to sú kategórie, ktoré by mali mať viac harmonizovanú definíciu vzhľadom na to, čo sa aj odohráva na poli trestnej činnosti. Pani Pakazatunda hovorila o štatistikách, ja som vysvetlila rozdiely medzi vydanými a vykonanými zatýkačmi. Je tam o to, že niektorých ľudí nemožno dohľadať, alebo že sú vydané dva zatýkače pre toho istého, na toho istého človeka, a, alebo e, že ten rozsudok vykoná e, štát e, pobytu toho, tej dotknutej osoby. No a najdôležitejšie je Napríklad pokiaľ ide o väzne, podmienky väznenia a podobne, tam samozrejme e, sa musia vyriešiť otázky transferu väzňov a podobne. Procedurálne práva, robíme teraz štúdiu súladu, diskutujeme s členskými štátmi a zvažujeme takisto spustenie konaní pre porušenie týchto smerníc v niektorých štátoch, zneužívanie alebo nadužívanie európskeho zatýkača Niekedy sa e, možno zneužívajú e, tieto zatýkače, ale a napríklad v tom e, prípade, kedy by sa mohli využiť jednoduché predvolania v prípade, že ten človek je ľahko dohľadateľný. No a pokiaľ ide o obete, ochranu obetí, tu je problém beztrestnosti. Európsky zatýkač môže byť e, zamietnutý na základe podmienok e, väznenia. Potrebovali by sme nové nástroje v tejto oblasti, napríklad transfer konania, čo by e, napríklad ovplyvnilo beztrestnosť páchateľov. No a potom otázka dôvodu odmietnutia na základe porušovania ľudských práv. Tu ide najmä o zlé podmienky väzenia, vo väzeniach a e, oveľa viac je prípadov odmietnutia vykonania takého preukazu, e, tá príkazu práve v dôsledku zlých podmienok vo väzení, e, než napríklad z iných dôvodov. A čo môžeme v tomto prípade urobiť? Spoločne s agentúrou pre základné práva sme vytvorili databázu, ku ktorej majú e, prístup ľudia z praxe a všeobecnejšie pracujeme e, práve v e, otázke väzby. Vytvára sa európska sieť národných mechanizmov väzby detencie. Ako zlepšiť eh, infraštruktúru vo vezeniach. My sme urobili už také, akési, mm, takú štúdiu, mapu a eh, z toho vyplynulo, že sú určité možnosti napríklad zo štruktúrálnych fondov alebo eh, fondov regionálneho rozvoja financovať väzenia. Napríklad e, už niektoré väzenia v Maďarsku využili takéto príležitosti financovania. A pokiaľ ide o judikatúru a jej rýchly vývoj, to závisí samozrejme od toho, ako sa situácia vyvinie v parlamente. Potrebujeme praktikom poskytnúť určité osmernenia, môžeme spolupracovať s, Euro, e, s Eurojustom na judikatúre, e, môžeme spolupracovať na metodike spoločnej pri vyhodnocovaní podmienok a uvidíme, ako tú databázu budú používať praktici a čo bude potrebné ešte k tomu dodať. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán Biarecho. Ďakujem, pán predseda. Takže taká všeobecná odpoveď, najmä z praktického hľadiska. Tie prípady, ktoré sme mali, približne 600 takých prípadov minulý rok. To sú bilaterálne prípady. Okrem toho máme e, sa nám podarilo e, sprostredkovať e, vykonanie ďalších zatýčačov. Napríklad minulý útorok sme mali akčný deň a orgány v členských štátoch napríklad eh, priamo na mieste eh, vystavili ďalších 6 eh, zatýkačov, okrem tých 20, ktoré sa pôvodne plánovali. My pracujeme s rôznymi scenármi. Toto je ten najjednoduchší. A v správe o judikatúre sa zameriavame na tie najrelevantnejšie prípady je ťažké uvádzať presné čísla, pokiaľ ide o dôvody na odmietnutie. Niekedy je tých dôvodov e, aj viac, takže to nie je jednoduché. Ale vo všeobecnosti je jasný trend, že máme to rámcové rozhodnutie, možno je už neaktuálne, ale judikatúra súdu doplňa tento právny rámec. Arenu Zagadara napríklad je ten takým príkladom, e, to je nový dôvod na odmietnutie e, zatýkacieho, e, zatýkača na základe ochrany ľudských práv. Takže sú nové požiadavky, pokiaľ ide o požiadavky na vydanie ktoré prichádzajú z, iných, z iného členského štátu. No, my vychádzame z toho, že domáce orgány skutočne potrebujú podporu. Ide o prokurátorov a sudcov, ale tí potrebujú podrobnú znalosť relevantnej judikatúry Luxemburského súdu a takisto aj súdu eh, pre ľudské práva v Štrasburgu. Máme tu odkaz na prípad Romero. To je veľmi e, relevantný prípad. Tu je potreba prístup, sprístupniť aktuálne relevantné informácie. A tu môže Eurojust pomôcť, ale na to potrebujeme isté normy, štandardy tých je nedostatok. Napríklad, aké sú štandardy, pokiaľ ide o podmienky vo väzeniach, alebo nezávislosť prokuratúry. Bol som členom týmu na vyhodnotenie, jedného z týmov na hodnotenie, kde sme hodnotili nezávislosť prokuratúry. A museli sme vychádzať z noriem hodnotiacej správy Rady Európy pokiaľ ide o väzenské podmienky, podmienky väznenia a nezávislosť prokuratúry. A to je potom pomerne zložité. I požiadavky judikatúry sú však jednoznačné a my sa snažíme s tým vyrovnať. Posledná veta, ešte pokiaľ ide o tie súdne orgány, práve v rozhodnutí eh, Luxemburského súdu z 12. decembra. Tá je veľmi jasná, pokiaľ ide o to, aké má právo prokurátor vydávať európsky zatýkač. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrá judikatúra. Ak totiž viete, ako funguje mm, toto vzájomné uznávanie tak si uvedomíte, že potrebujete prokurátorov. V podstate to je taký ten, to mazivo celého sústroja, vďaka ktorému to funguje. Pros, pro, prokurátor skutočne vykonáva právo a spravodlivosť a to je veľmi dynamická funkcia a my potrebujeme veľmi dobrú spoluprácu medzi súd, súdcami a prokurátormi v rámci tohto nástroja pri plnom súlade so smernicami vrátanie ehm, tej dvojitej trestnosti e, podľa smernice z roku 2018. Tá, bola, tá sa implementuje vo väčšine členských štátov a myslím si, že to funguje veľmi dobre. Ďakujem, ďakujem vám a ďakujem všetkým. Ospravedlňujeme sa za ten časový tlak ale už sme podstatne prekročili časový limit. Predpokladalo sa to do 10.30, ale mali sme na to dobré dôvody, pretože toto sú veľmi citlivé otázky. Pre e, výbor LIBE je veľmi dôležité vedieť, ako sa implementuje európsky zatýkač, aký je e, aké sú skúsenosti, ako to hodnotia odborníci. Táto debata bola v každom prípade cená. A nie je to poprvýkrát, e, že sa nám nepodarilo zmestiť sa vyslovene striktne do tohto časového rámca. Takže e, pán... Pán Taferlechos, teraz ako spravodajca, áno, pán predseda, e, ja súhlasím s tým, čo povedali tenými spravodajcovia, keď vyhodnocovali um, situáciu a čo sa týka eh, prezentácií, tak tiež si myslím, že sme s tým spokojní. Všetci, čo sme zapojení do tohto spisu, tak ako aj ostatní členové výboru LIBE. A skutočne tento spis je vynimočný. Určite všetci si myslíme, že tento nástroj trestnoprávnej spolupráce bol úspešný. Všetci sa zhodneme na tom, že musíme konať v súvislosti s týmto e, dôležitým nástrojom skutočne obozretne a že ho chceme zlepšiť. A dnešná schôdza rozhodujúcim spôsobom prispela k tomu, aby sa detekovali oblasti, na ktoré musíme sa sústreďovať. Je jasné, že problémy ktoré prináša e, rámcové rozhodnutie sú rôzne, predovšetkým transpozície, ako povedala zastupkynia komisie. Tu je e, dôležitá úloha komisie, ďalej podmienky uplatňovania, hovorilo sa o dvojitej trestnosti. Toto je pravdepodobne prvok, ktorý viac než by bolo vhodné narušil e, konkrétnu implementáciu európskych e, zatýkačov. Ďalej to téma primeranosti. Už je zvláštne sa to nespomína v rámcovom rozhodnutí, ale je to dôležitý aspekt v tejto téme a je treba ho zobrať do úvahy v rámci e, vývoja aj ostatných nástrojov trestnoprávnej spolupráce alebo súdnej spolupráce. Čo sa týka e, praxe, hovorilo, alebo praktických aspektov, hovorilo sa o e, príprave sudcov alebo zlepšení konzultačných postupov, o jazykových e, bodoch. To, čo hovoril pán Chimenez, e, Vidia Recho, a úloha Eurojustu v tejto oblasti, tak to bolo skutočne užitočné. A všetko to zoberieme do úvahy. Myslím si, že máme všetky potrebné prvky, aby sme mohli odvádzať si prácu, my všetci, ktorí sme zodpovední za tento spis. Práca na takej úrovni, aká sa očakáva od parlamentu, keď sa zaoberáme takouto dôležitou témou. A je to skutočne zásadná téma, otázka dôvery v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za to, že ste to uzavrali takto stručne a ďakujeme aj vám. Ďakujeme vám, všetkým trom. Toto je skutočne zásadná, kľúčová vec pre prácu výboru LIBE, to znamená tento nástroj pre spoluprácu v justičnej oblasti a trestnej e, oblasti a je to samozrejme dôležité pre zvyšovanie vzájomnej dôvery. Ďakujem vám a teraz spoločná rozpráva s výborom DV a druhá a ide o misiu na fórum o, pre globál, e, globálne fórum pre utečencov OSN v, Žili, e, v